správy a som si istá, že všetci sa tešíme aj na to, kedy budeme strihať pásku, keď začne tento úrad fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lambert. Môžeme ukončiť túto debatu. Myslím si, že je najvhodnejší čas a netreba bez nejakých veľkých emócií hovoriť, že možno to nie je náhoda, že ten človek, ktorý pred, ako človek, ktorý predstavil tejto debate, som bol niekto, kto požíval 14 rokov Ehm, štatút azylanta, mal som možnosť ehm, vlastne pozýva, požívať ehm, pohostinnosť krajín Francúzska, Belgická, Rakúska a týmto všetkým krajinám veľmi ďakujem, pretože ani poďakovanie nedokáže obsiahnuť to všetko, čo im dlžím a ako veľmi hlboko som vďačný. Môžeme uzavrieť túto debatu, no a teraz môžeme prejsť ďalej, môžeme prejsť aj k hlasovaniu, ktoré sa bude konať pri prvom májovom pléne. Ideme k ďalšiemu bodu a to je správa pána Kirilova, ktorý bude hovoriť o všeobecných ustanoveniach, ktoré sa týkajú Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a kohezného fondu, a to vo vzťahu k zjednodušeniu, vo vzťahu k zjednodušeniu jednotlivých ustanovení, vybraných ustanovení a k finančnému riadeniu. No a bohužiaľ kolega Kirilov, ktorý je predkladateľom tejto správy, je jeden z tých, ktorí zostali zablokovaní a nemohol prísť kvôli tej špecifickej situácii nemohol prísť letecky. No a práve preto e, pani Konstanc Krell e, bude predstavovať túto správu ako spravodajkyňa. Pani Krell, nech sa páči, máte 4 minúty, aby ste mohli vystúpiť v tomto kole vystúpení, ktoré urobíte na miesto pána Kirilova. Nech sa páči. Ja, vielen Dank. Äh, Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mne je veľmi ľúto, že pán Kirillov nemôže túto správu e, predstavovať sám, pretože on sa veľmi snažil e, pracovať v záležitosti, ktorá je pre vlády a občianky občanov Európskej únie veľmi dôležitá. Preto chcem skutočne predniesť jeho e, poznámky a teraz prejdem do angličtiny som nebudem hovoriť e, jeho poznámky v bulharčine, ale musíme sa priamežím težiť z toho, že je priamešom môjim hlasom zastúpený v parlamente, aj keď on sám nemohol prísť. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, som naozaj veľmi rád, že dnes večer máme možnosť diskutovať o týchto dôležitých pozmenujúcich návrhoch vo vzťahu k všeobecnému nariadeniu o štrukturálnych fondoch. Tieto pozmenenia a úpravy sú dôležitým výsledkom spoločného úsilia na európskej národnej úrovni prekonať dôsledky ekonomickej krízy. Sú, to, sú logickým pokračovaním dokumentov, ktoré sme schválili minulý rok. No a ako spravodajca, ktorý má na starosti úlohu koheznej politiky v oblasti investícií do reálneho hospodárstva, Konstanc, hovorí pán predseda. Tlmočníci nám naznačujú, že by ste mali spomaliť pri čítaní tohoto prejavu, pretože nedokážu sledovať rýchlosť takéhoto čítaného prejavu. Ospravedlňujem sa, mal som pocit, že až tak rýchlo nečítam. Vyzývam preto radu a komisiu, aby zjednodušili eh, uplatňovanie pravidel, pravidla pre uplatňovanie štrukturálnych fondov a zároveň zjednodušili prístup k týmto fondom v situácii, keď ich potrebujú členské štáty najviac. Som si istý, že najväčšie, najlepšie parlamentné odporúčania pre zjednodušenie už boli aj osvojené radou a komisiou. Som presvedčený, že nové zmeny v, všeobecnom nariadení, ktoré zjednodušujú niektoré z existujúcich ustanovení, si vyžadujú našu podporu. Zníženie zbytočnej administratívnej záťaže byrokracie a nejasných pravidiel prispieje k väčšej transparentnosti, lepšej kontrole a menším nezrovnalostiam. To zároveň znamená aj zlepšenú implementáciu a správne, správne čerpanie európskych prostriedkov. Jeden príklad za všetky. Prostredníctvom pozmenenia článku 88 členské štáty sú ďalej stimulované k tomu, aby detekovali a napravali nezrovnalosti ešte skôr, ako sú odhalované európskymi kontrolnými inštitúciami. V týchto prípadoch členské štáty nebudú strácať ehm, dotknuté prostriedky, ale budú mať možnosť použiť tieto prostriedky ďalej a znova pre iné projekty v rámci relevantného programu. A druhá skupina pozmeňujúcich návrhov sa týka pravidel finančného riadenia. A sú to častokrát platby pre krajiny, ktoré sú najviac postihnuté finančnou krízou a tie budú posunuté až do roku 2010. Všetky členské štáty dostanú ďalší priestor pre čerpanie prostriedkov zaviazaných v roku 2007, ktoré nemohli byť implementované alebo neboli implementované do termínu. A pre obe tieto skupiny sú tieto pravidlá veľmi dôležité, pretože vysielajú jednoznačný signál konečným príjimateľom a zároveň majú veľký praktický význam. Protikrízové opatrenia sú jasným preukázaním solidarity privedú čerstvé prostriedky do členských štátov, ktoré im umožnia dostať sa von z cyklu krízy. Zároveň dokážeme realizovať a implementovať viac projektov. Je to dôležité najmä teraz, vytvárať nové pracovné príležitosti, budovať infraštruktúru a zároveň sa e, prispôsobovať novým podmienkam, a to tak firmy, ako aj zamestnanci. Oba typy opatrení sú veľmi užitočné a sú oveľa hodnotnejšie, keď sú implementované v správnom čase. Ale stále čakajú na konečné schválenie. Bohužiaľ, e, došlo k obrovskému meškaniu na úrovni rady, aby sme dosiahli dohodu v čase, keď rada mala na starosti pozmenenia tohoto um, legislatívneho balíka. Teraz, keď má parlament rovnaké právomoci ako rada, nemôžeme už žiadnym ďalším spôsobom spomalovať a zdržiavať tieto veľmi dlhodobo očakávané ustanovenia. V mojom vlastnom mene by som sa chcela pripojiť a poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí spolupracovali nielen v rámci regionálneho výboru, ale a výboru pre poľnohospodárstvo a zamestnanosť, pretože to je veľmi dobré rozhodnutie, keď by sme začiatkom mája v pléne tento, túto správu e, odhlasovala, odhlasovali. Ďakujem pekne, Konstanc. No a teraz má slovo pán komisár Hán, ktorého veľmi srdečne vítame medzi nami. Pán Hán, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy a páni. Vážená pani Král, ja sa chcem srdečne poďakovať za vašu správu a moja prozba ide samozrejme aj tým smerom, aby ste odovzdali moje poďakovanie pánovi Kirilovovi, pretože viem, že on sa špeciálne postaral o to, že sa to veľmi rýchlo prepracovalo cez inštitucionálne Um, predlohy tak, aby sa mohlo diskutovať dnes o tom návrhu pre legislatívne nariadenie. A najbližšie sa bude v parlamente teda o tom hlasovať. Pri najmenšom je dôležité, aby sa príslušné body mohli aj rýchlo implementovať. Myslím si, že to je mimoriadne dobrý znak takého úspešného dialógu medzi inštitúciami, ako je Rada, Parlament a Komisia a je to veľmi dobrým príkladom preto, aby, sa, aby, aby tá súhra skutočne e, fungovala. E, čo chceme dosiahnuť touto novelizáciou? Je to dlhodobo účinné zjednodušenie pravidiel, e, ale v krátkodobom horizonte je to takisto príspevok, ktorý urobíme pre tie členské štáty, ktoré skutočne sú veľmi silne postihnuté aktuálnou hospodárskou krízou. My chceme akceptovať kompromisný návrh rady, ktorý, um, ktorá dala teda, ktorý, e, ktorý parlament tiež podporuje uh, s veľkou väčšinou, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme tu pomáhali veľmi rýchlo a cieľene a to, na to, uh, toto nám tento program umožní. A cieľom tejto iniciatívy je urýchlenie implementácie uh, programov, aby sa to zjednodušilo a aby sa to zrealizovalo pred nejakým časom. Sme prezentovali prvý, prvú správu o stratégii a pozreli sme si, aké sú tie prvé výsledky, čo v tej prvej perióde neprebehlo optimálne, čo sa ale vyvíjalo dobre. A preto sa musíme kriticky pozrieť tiež na otázku, na komplikovanosť týchto pravidiel. Ja si myslím, že E, s, tým aktuál, s tou aktuálnou, že s tou treťou novelizáciou v tomto prebiehajúcom programe sa nám podarilo vychytať určité chyby. Takisto si myslím, že môže prispieť e, istým príspevkom k um, riešeniu krízy um, aby som niečo vymenoval, možno, že medzi iným aj zjednotenie limitných odvod pre veľké projekty na 50 miliónov eur, potom jednoduchšie pravidlá pri modifikácii operatívnych programov a keď je to potrebné, to je veľmi dôležitý bod pri e, zvládaní tejto krízy, alebo aj umožnenie podpory energeticky účinných opatrení v, vo výstavbe e, bytov a domov. A to je nielen v zmysle e, šetrenia elektrickej energie, ale a odráža sa to príslušnými efektami aj v hospodárskej sfére. Ďalšie pravidlá sa týkajú piatich dotknutých krajín, ako je Rumunsko, Maďarsko a tri baltské štáty a malo by tu do, mali by sme tu dospieť veľmi rýchle, k veľmi rýchlej absorpcii prostriedkov a, a realizácii opatrení. S tými prísľubenými prostriedkami 775 miliónov eur, ktoré predstavujú pred, predčasné alebo zálohové platby, Myslím si, že týmito môžeme rýchlejšie realizovať mnohé projekty a dovolte mi záverom v tejto súvislosti povedať takisto Eh, skutočnosť, že 6,2 miliónov eur sa vyplatilo už v roku 2009 a to ukazuje takisto na skutočnosť, že prostriedky zo štrukturálneho fondu pôvodne neboli eh, vedené ako prostriedky na, reál, na eh, zlepšenie opatrení v rámci boja s krízou, ale že my ich môžeme prepojiť s našimi možnosťami a tým urobiť a prispieť k zvládnutiu tejto ťažkej hospodárskej a ekonomickej situácie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďalej na zozname rečníkov vystupujú eh, rečníci v mene jednotlivých výborov, ale nevidím tu eh, aspoň eh, kolegu Godmanisa na jeho mieste. Mal by vystúpiť v mene svojho výboru. Zdá sa, že nie je v sále. Uvidíme, či tu je pani Bastos. Ak tu je pani Bastos, má slovo na dve minúty a to v mene výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Ďakujeme veľmi pekne aj za stanovisko komisára pre sociálne veci a zároveň e, pri tejto prečnosti chcem aj vzdať hold e, spravodajcovi, ktorý tu bohužiaľ dnes e, nemohol byť. Pripravil vynikajúcu správu a umožnil nám lepšie dosiahnuť ten hlavný cieľ, ktorý sa snaží v tejto správe dosiahnuť. A takisto chcem poďakovať aj pani Karel za jej veľmi dobrý úvod ten, tieto zmeny zabezpečia jednoduchšie implementovanie a rýchlejšie implementovanie e, štrukturálnych fondov a jednotlivých projektov, ktoré tieto štrukturálne fondy prenašajú do praxe. Súčasná ekonomická a finančná kríza a zároveň tlak ktorý vyvíja na národné prostriedky a na národné rozpočty, e, si vyžaduje efektívnejšie využívanie komunitárneho financovania vďaka týmto zmenám dokážeme možno odlačiť štátne rozpočty, najmä v tých oblastiach, kde, kde sú štáty vystavené najväčšiemu riziku ekonomického kolapsu. Bohužiaľ, Situácia sa výrazne zhoršuje v jednotlivých krajinách a práve preto by sme mali naozaj veľmi dohlbky prediskutovať kohezné programy, pretože tie dokážu poskytnúť veľmi efektívne páky, ktoré pomôžu danému hospodárstvu, daným krajinám. A to najmä, keď hovoríme o zamestnanosti eh, v malých a stredných podnikoch. Je to jeden z tých hnacích mechanizmov eh, európskeho hospodárstva. Práve malé a stredné podniky sú veľmi dôležité a tie dokážu eh, vytvárať dlhodobé a veľmi kvalitné pracovné príležitosti. Do budúcnosti zjednodušenie a vyjasňovanie týchto pravidel, ktoré upravujú používanie štrukturálnych politik, to rozhodne bude mať veľmi pozitívny dopad na diskusiu a tvorbu programov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Ehm, takisto musíme umožniť využívať jednoznačnejšie pravidlá, zbaviť ich zbytočnej byrokracie a zároveň by sme mali vytvoriť väčší priestor pre flexibilitu, tak aby sa dokázali lepšie prispôsobovať novým výzvam. Pán predseda hovorí, že teraz vstupujeme do kola rečníkov, ktorí vystúpia v mene politických skupín v Európskom parlamente, v mene šiestich skupín, ktoré v tomto parlamente máme. E, sú to po väčšine dámy, ale nevidím ich e, vo svojich, na svojich miestach. Pane Okony, nie sú na svojom, na svojom mieste, ale sú v sále vystúpia v mene európskych ľudovcov a máte dve minúty na svoje vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Hán, vážení kolegovia. Už niekoľko mesiacov sme veľmi kolegiálne a konštruktívne spolupracovali s pánom spravodajcom Kirilovom a ja by som sa musela skutočne poďakovať pri rovnakej príležitosti by som takisto chcela dôrazniť, ako kvalitná bola e, spolupráca s radou, a to predovšetkým od začiatku španielského predsedníctva. Toto je dôležitejšie o to viac, že dnes večer hovoríme o nariadení na, opatrenie, e, na opatrenia, z ktorého čakajú už milióny najrôznejších subjektov priamo z praxe. Regionálna politika je totižto práve tou politikou, ktorá uh, najviac v praxi prezentuje Európsku úniu, konkrétne kroky v regiónoch a e, v jednot, e, u jednotlivcov. Napriek tomu je e, často vnímaná ako veľmi zložitá a komplexná a preto by bolo treba, aby sme pravidlá pre využívanie a čerpanie prostriedkov zjednodušiť. Je tu sú tu miliardy eur, ktoré sú k dispozícii pre európskych občanov a teraz e, tu máme ekonomickú a sociálnu krízu. A keby som mala uviezť niekoľko aspektov z tohto dôležitého textu, tak by som povedala, že nám prinášu vyššiu mieru flexibility, vyššiu mieru solidarity v Európe a väčšiu flexibilitu práve preto, že opatrenia na zjednodušenia umožňujú znížiť to množstvo informácií, ktoré budú musieť poskytované, budú menšie e, kontroly, bude tu väčšia pružnosť projektov, ktoré by mali získať finančné prostriedky, ale sú tu ešte ďalšie nástroje e, na boj s krízou, a to napríklad zálohy alebo predčasné, predčasné splatenie najrôznejších, eh, či, vyplatenie najrôznejších čiastok. Ja si myslím, že týmto spôsobom skutočne pomôžeme príjemcom európskym, eh, európskych fondov a príslušným orgánom, ale samozrejme veľká časť tejto zjednodušovacej práce nás ešte stále čaká. Ďakujem za socialistov. Bude na, na dve minúty hovoriť pani Kalembach. Ďakujem srdečne, eh, pán predseda, pán komisár Hán vážený parlament. E, ja si myslím, že pán komisár zhrnul e, dnes večer o to, o čo nám ide. Chceme pomôcť rýchlo a cieľenie. My veľmi rýchlo potrebujeme urýchlenie urychlené implementácie týchto programov a myslím si, že tá tretia novela tých eh, všeobecných úprav štrukturálneho fondu eh, bola takisto iniciovaná určitým spôsobom eh, touto krízou a mala by umožniť teda rýchlejší prístup k štrukturálnym fondom. Pre všetkým tieto prostriedky zo štrukturálnych fondov prispeli na to, že v regiónoch sa vytvárajú pracovné miesta a, budúcno, a zabezpečuje sa ich budúcnosť. A myslím si, že solidarita Európskej únie je skutočne preukázaná tu, e, kde tu e, pracujeme ako e, keby sme hasili ten požiar, ktorý urobila prí, kríza, ktorý proti krízové opatrenia sú prejavom solidarity. My potrebujeme jednoducho flexibilné predávkové platby tak, aby sa vytvorila, vytvorili nové pracovné miesta, aby sa zachovala kvalita života v jednotlivých eh, regiónoch. Pani Krel už o tom hovorila, ale boli určité eh, určité eh, priam neospravniteľné omeškania pri príjmaní týchto pri príjmaní týchto Mm, opatrení. Práve táto politika by mala byť do budúcnosti vytvorená tak, aby sa politické aspekty neboli, neboli prekážkou im, rýchlej implementácie tejto politiky a ja preto podporujem všetky požiadavky nášho správodajcu, ktorý žiada veľmi rýchle vstúpenie do platnosti opatrení v rámci štrukturálnych fondov, tak aby sme mohli rýchlo a cieľene pomáhať. Ďakujem pekne. Pani Kadenbach v mene liberálov vystúpi pani Manesku. Ale zdá sa, že tu nie je, nevidím ju na jej mieste. Rovnako sa zdá, že ani nie je v sále. No a práve preto eh, vystúpime, pokročíme ďalej a v mene zelených vystúpi pani Elizabeth Schreter, ktorá má 3,5 minúty na svoje vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážne kolegyňa, kolegovia, pán komisár. Poďme hovoriť jasne. Zjednodušenie, ktoré tu všetci tak veľmi chválite, znamená, že veľ, veľké predimenzované e, čističky e, ale, a rôzne ďalšie veľké projekty sa nebudú môcť zrealizovať a že 25 miliónov eur, ktoré boli v rámci tej sumy 25 miliónov eur. To znamená, že projekty pod 50 miliónov pre tieto komisia nebude robiť žiadnu analýzu užitkovosti a to znamená, že sa nebude teda nutená pre ne eh, dať robiť túto analýzu a to znamená, že tá analýza sa nebude robiť. Ďalšie, v ďalšom slede nebudú takisto, nebude takisto preverované, či niektoré projekty odpovedajú a sú v zhode s požiadavkami na životné prostredie alebo nie. A že to budú projekty, ktoré budú z časti financované aj cez kredit. Tu sa takisto nebude preverovať, či je vôbec uh, Eh, vhodné zaťažovať občianky a občanov v jednotlivých regiónoch takýmito vysokými úvermi. A pre banky to je samozrejme veľmi atraktívny obchod, pretože práve oni počas tých prvých rokov eh, prebiehania týchto projektov mali eh, vysoké poplatky. Ale exaktné preverenie a kontrola takýchto projektov sa preukázala ako veľmi dôležitá pre efektívne využívanie európskych prostriedkov a preto sme my zelení za to, že kontrola e, týchto veľkoprojektov musí byť posilnená a nie oslabená, tak ako sa tu navrhuje. My sme preto proti navýšenie e, tej limitnej hranice na, kont- hranice na kontroly. My si myslíme, že tá analýza užitkovosti musí e, byť robená otvorene a verejne v súlade s predpismi a aby, sa tu, aby tu nebol priestor pre podvody. Financované veľkoprojekty zrejme budú musieť existovať len 5 rokov od doby investícií, ale my, zelení, sme preto už pri nariadení hovorili o tom, že tieto projekty musia existovať minimálne 10 rokov, aby sa preukázala a zaručila dlho trvajúca užitkovosť e, týchto projektov. Európske podporné prostriedky sa jednoducho vyplatia a investori jednoducho potom po 5 rokoch odtiaľ zmiznú. Vieme, aké škody vznikli e, čin, e, počinmi Nokie pre malé a stredné podniky z nášho pohľadu je takisto dôležité, aby sa trvalo e, na klauzule trvala udržateľnosti minimálne 5 rokov a nie 3 roky, ako sa uvádza teraz. Je potrebné, aby e, sme e, nedovolili kombináciu veľkorysého poskytovania prostriedkov bez uh, kontroly a e, kontroly e, súladu projektov na životné prostredie. To je vyhadzovanie peňazí von oknom a my si myslíme, že voči našim voličom toto nemôžeme zastupovať. Pokiaľ sa neprihliadne na naše pozmeňovacie návrhy, nemôžeme podporiť a my žiadame, aby sa hlasovalo menovite, aby sme neskôr mohli ukázať, kto ako hlasoval, keď sa občianky a občania budú stiažovať, že sa peniaze vyhadzujú von oknom. Gracias, señora. Ďakujem veľmi pekne, pani Šreter. Pán Van Nistelrooy nám dvihal modrú kartičku. Neviem, či sa hráte s modrou kartičkou, alebo či ju naozaj chcete použiť, pretože je tu ešte niekoľko kolegov, ktorí nepoznajú používanie tejto kartičky Eh, takže ja len chcem poprosiť všetkých, aby sa zapísali do pravidla Catch the Eye. Pevne verím, že pán Van Nistelrooy pozná toto pravidlo a že dvihol kartičku preto, lebo chce položiť otázku pani Šreter. Ak teda to berie takto, tak potom nech sa páči pani Šreter. Eh, príjmete otázku, ktorú vám chce položiť pán Van Nistelrooy? Áno. Pán Van Nistelrooy, máte slovo. Môžete položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len jedna otázka. Pani Šreter, vo svojej analýze, o ktorej ste hovorili, máte veľmi negatívnu konotáciu s touto analýzou. Moja otázka je nasledujúca ak teda žiadate, aby sme implementovali a aplikovali tieto programy, e, ktoré, sú, ktoré upravujú jednotlivé pravidlá a ak tie výsledky podľa vás nie sú pozitívne a e, financovanie, spolufinancovanie nemá efektívnu spoločnosť e, zodpovednosť, nechápem, prečo ste takáto negatívna a prečo máte takýto negatívny postoj k týmto témam. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy, pani Šreter, nech sa páči, chcete odpovedať, takisto poprosím veľmi stručne. Áno, ďakujem, pán predseda. Veľmi rada vám na to zodpovedám. Ide o veľké projekty, ktoré, e, e, pre ktorých investície sa majú zjednodušiť. Ide, e, stanovuje sa limitná hranica 50 e, miliónov eur. Doteraz sa tieto projekty preverovali, pretože my máme určitú zodpovednosť voči našim voličom a ja si myslím, že pri týchto veľkoprojektoch by sa malo zostať, pretože my máme zodpovedať, e, zodpovedať za to, že sa naštartovali predimenzované investície a potom museli náklady na to znašať občania. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, chcem, teraz vystúpi pán Vlasák, ktorý vystúpi v mene európskych konzervatívcov a reformistov. Nech sa páči. Je v sále? Vážený pán komisár, dámy a páni, diskutujeme o kompromisnom návrhu zmeny nariadenia. Je to návrh, ktorého cieľom je zjednodušiť a zrýchliť prístup k európskym fondom. Dosiahnutie tohoto cieľu je pritom rozhodne našim spoločným záujmom mali by sme na neho pamätať aj pri diskusiách o budúcnosti e, európskej politiky súdržnosti po roku 2014. Navrhnuté úpravy sa týkajú najmä veľkých projektov v oblasti životného prostredia a infraštruktúry, projektov, ktoré generujú zisk, alebo napríklad ide o podporu energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania. Kompromisný návrh takýmto spôsobom neobsahuje žiadne prevratné zásahy do architektúry európskych fondov. Razantné zmeny totiž ani dnes už možné nie sú. Dosiahnuť môžeme len čiastočnú modernizáciu súčasného systému. Návrh teda, ako som hovoril, je kompromisom a práve preto by som rád povedal, že podporujem deklaráciu, ktorú predložilo Maďarsko, ktorá hovorí o využívaní nástrojov finančného inžinierstva v rámci Európskeho kohezného fondu pre intervencie v oblasti energetickej účinnosti a zároveň obnoviteľných energetických zdrojov. Naopak, vadí mi retroaktivita opatrenia, ktoré sa týka záväzkov pretože pri tomto schvalovaniu dochádza až v roku 2010, pričom prostriedky mali byť navrátené do rozpočtu Európskej únie na konci roku 2009. V tomto kontexte je práve preto veľmi dôležité, aby sme si vyjasnili všetky technické náležitosti eh, tejto legislatívy a jej úpravy. Kompromis ale bol nájdený a práve preto diskusiu musíme uzavrieť. Ako kľúčové totiž považujem eh, zjednodušenie európskych fondov, ktoré tu v Štrasburgu neustále schvalujeme, aby sa to prejavilo aj v realite, každodennej realite členských štátov. A práve v tomto kontexte e, nás v regiónoch čaká naozaj veľa práce. Chcem oceniť úsilie súčasného ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, ktoré v polovici tohoto roka schválilo legislatívne zmeny, e, ktoré upravujú čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z kohezného fondu. Toto zjednodušenie administratívy e, je predovšetkým v oblasti schvalovacích procedúr, finančného plánovania a riadenia, a to vrátanie kontrolnej činnosti a zároveň riešenia nezrovnalosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Vlasák, hovorí pán predseda. Ukončíme teraz e, zoznam rečníkov, ktorí vystúpili v mene politických skupín. Tri minúty má pani Cornelia Ernst, ktorá vystúpi v mene skupiny GUE NGL. No ďakujem. Ja som takisto um, zástupkňa <laughs> jedného mojho kolegu, ktorý tu nemôže mm, byť a chcem urobiť jednu poznámku. Uh, E, čo sa týka zaobchádzania a zjednodušenia pravidel pre štrukturálne fondy, toto vítame, pretože sú tu určité pravidlá, o ktorých musíme veľmi kriticky e, sa nad nimi zamyslieť, ktoré e, uviadzala pani Šredera. Nemôžeme sa ale koncentrovať len na to. My tie zjednodušenia skutočne vítame a sme toho názoru, že toto nariadenie sa musí skutočne implementovať pretože si myslíme, že už nám veľa času utieklo pomedzi prsty. My musíme urobiť to, že ten kompromis síce nie je presne to, čo sme si predstavovali, pretože komisia predsa nám dala na stôl trošku iný návrh, ktorý sa týkal predchádzajúceho 100% náhrádzania eh, zálohovo vyplatených eh, prostriedkov. Tento návrh sa nemohol presadiť z rôznych dôvodov, ktoré boli na výbore regi veľmi zásadne diskutované. Musíme si ale položiť otázku. Urobili sme dostatočne veľa preto, aby sme eh, od, ako nám komisia v decembri 2009 eh, a kedy nám predložila svoje opatrenia protikrízové. Cieľom bolo lepšie e, využívať štrukturálne fondy na e, boj s krízou a práve tieto prostriedky predstavujú hlavný nástroj na investície aj pri e, boji s nezamestnanosťou, pri vytváraní novej zamestnanosti. Pozrieme sa do Európy, ako to vyzerá, aké sú hospodárske, aké sú politické dopady tejto hospodárskej krízy je e, veľmi potrebné robiť určité opatrenia. E, zamestnano, e, nezamestnanosť je vzrástla nielen v štyroch krajinách, ale v mnohých ďalších. V budúcnosti to predstavuje tiež to, že nezamestnanosť bude zohrávať obrovskú úlohu e, bez ohľadu na krízu. My v Európe máme veľmi veľký podiel nezamestnaných a e, tento podiel stále rastie. Takže alternatívny návrh komisia je určite, komisie je určite krokom dopredu a my to vítame samozrejme, ale e, pri najmenšom štyri štáty sa dostanú e, k prostriedkom ako potrebujem, ktorým môžu pomôcť. To sú štáty, ktorých, e, ktorých príjmy klesli a môžu, tieto štáty môžu teda využívať prostriedky z kohozného fondu. E, to je dobré, ale my sme si želali takú jednoznačnejšiu pozíciu z výboru a preto, ako by som povedala, mám, sme síce radi, ale niekedy ale v podstate nie sme úplne radi, že je to také, aké to je, ale napriek tomu to považujeme za krok vpred. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne. E, vidím, že pani kolegyňa Šreter chce predložiť otázku. Je to tak? Pani Šreter, dobre som to pochopil. Dobre, pani Ernst, akceptujete otázku, ktorú vám chce adresovať pani Šreter? Dobre, pani Šreter, nech sa páči, môžete predložiť otázku. Poprosím veľmi stručne, ako to ustanovuje aj rokovací poriadok. Ďakujem pekne, pán predseda. Tá jediná otázka z mojej strany je, prečo vaša politická skupina, pani Ernst, nepo, nepodala eh, žiadny pozmeňovací návrh do plena, keď ešte bola možnosť tak, aby sa pôvodný návrh eh, komisie znova presadil, aby sa to 100% prefinancovanie z ESF mohlo znova eh, vrátiť do hry. Ďakujem pekne. Pani, e, pani Ernst, poprosím veľmi stručnú odpoveď. Nech sa páči. Áno, pani Šreder, myslím si, že my sme videli naše šance dosť obmedzené a preto sme to neurobili, ale vychádzam z toho, že môj kolega takisto e, tak z toho vychádzal, keď som si pozrela celú tú iniciatívu komisie, tak som bola nadšená, ale na druhej strane som sa musela vystaviť dlhým diskusiám a bo, dala som sa poučiť. Dobre, samozrejme chcela som e, a bola by som bývala keď sme boli podali posmievací návrh, ale keď si to všetko pozrieme, tak vieme, nevieme, ako to potom dopadne, takže preto politická skupina sa toho vzdala, tohto práva. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No a teraz vystúpia kolegovia, ktorí vystupujú ako individuálni rečníci. A najprv má slovo na dve minúty pán pán Nistelroj. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V týchto mimoriadných časoch, ktorý sa nachádzame, to vyžaduje mimoriadne riešenia. No a práve preto si myslím, že to naozaj e, nemôžeme ďalej odkladať už e, zjednodušenie a celkové zefektívnenie systému čerpania štrukturálnych fondov. Musíme to vedieť robiť rýchlejšie a efektívnejšie, tak to jednoducho je. No a zároveň musíme aj takýmto spôsobom prispieť k tvorbe nových pracovných príležitostí. Ehm, nedávno boli publikované čísla o tom, akým spôsobom by táto politika dokázala prispieť k tvorbe zamestnanosti v Európe. Hovorí sa až o 420 tisícoch nových pracovných miestach. A to je len začiatok. Práve preto musíme vytvoriť politiku, ktorá nebude podporovať len tie veľké projekty, ale aj tie malé. Napríklad v oblasti ekológie, v oblasti riadenia správy životného prostredia. Je to práve jeden z tých bodov, kde parlament nedokázal súhlasiť a to bola práve téma nahradenia podmienky kofinancovania to má veľký dopad na celý systém a na, cel, na celkové fungovanie tohoto systému. Najmä na lokálnej a regionálnej úrovni e, si to vyžaduje pomerne veľké finančné záväzky a takýmto spôsobom možno nevieme napredovať na lokálnej a regionálnej úrovni. E, je tu ešte potom ďalší bod, s ktorým súhlasíme ako parlament a síce e, počas e, dlhšieho obdobia, v rámci ktorého, ktoré je teraz predložené, je možné efektívnejšie predkladať projekty. No a práve preto je veľmi dôležité, aby sme toto obdobie využili, aby sme prostriedky využili a naplno vyčerpali. E, myslím si, že to, čo bolo treba spraviť, bolo spravené a chcem poprosiť komisára Hána, aby on mohol byť aj príkladom a pozitívnym príkladom myslím, že v rokoch 2008 a 2009 sa objavilo niekoľko pozitívnych krokov a treba to rozšíriť ďalej. A teraz hovoríme trochu o téme solidarity. Sú krajiny, ktoré jednoducho nedokážu využiť e, svoj fond pre rozvoj e, regiónov a teda regionálny rozvoj. Zostáva tam až 80% nevyužitých prostriedkov. Čo s týmito peniazmi? Čo s týmito prostriedkami? E, myslím si, že by sa mali naďalej vrátiť do spoločného prostriedku a spoločného rozpočtu a veľmi rýchlo využiť jednoducho nemáme čas na ďalšie e, prelievanie peňazí z jedného fondu do druhého fondu. Potrebujeme nájsť e, vyváženú pozíciu medzi parlamentom Európou, Európskym parlamentom, e, Európskou komisiou a radou a dokážať tieto zmeny čo najrychlejšie zapojiť do praxe. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz vystúpi pani Pervanš Beres. Zdá sa, že v sále nie je, ale vidím, že na miesto nej vystúpi pán Peter Kopp Gallagher, ktorý má slovo na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, od roku 1973 až do dnešného dňa 80 miliárd eur dostala moja krajina zo štrukturálnych a kohezných fondov. A počas tohoto obdobia to zohralo naozaj obrovskú úlohu v rámci podporovania ekonomického rozvoja Írska a Európsky sociálny fond Predovšetkým Európsky sociálny fond bol mimoriadne dôležitý, ktorý nám pomohol efektívne bojovať proti nezamestnanosti nielen v Írsku, ale aj v celej Európe. Keď, keďže naše členstvo v Európskej únie sa datuje do roku 1973, čisto sme vlastne prostriedky, ktoré sme dostali priamo e, v, v, zo sociálneho európskeho fondu, tie všetky boli používané pre boj s nezamestnanosťou mladých a takisto aj proti pretvorbu nových pracovných príležitostí v rámci e, Európskeho fondu pre rozvoj regionov a vidieka. V období 2007 až 2013 Európska únia poskytuje 375 e, miliónov eur. E, Írsko to v rámci e, tohoto fondu. Celkový rozpočet tohoto fondu je 1,36 miliardy. Tieto prostriedky boli používané preto, aby sme poskytovali kurzy pre tých, ktorí sú nezamestnaní, pre znevýhodnených, ehm, pre tých, ktorí e, priskoro opúšťajú školskú dochádzku, pre okrajové časti populácie Práve takýmto spôsobom dokážeme odpovedať na výzvy a príležitosti, ktoré prináša globalizácia pre írskych prac, pracujúcich. Európsky sociálny fond takisto veľmi efektívne podporuje kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré dokážu pomáhať pracujúcim, aby sa prispôsobovali novým podmienkam na globalizovanom trhu práce. Nedávne skúšky naozaj preukázali dôležitosť a hodnotu tohoto veľmi dôležitého fondu, Európskeho sociálneho fondu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Na minútu a pol má slovo pani Kay Swinburne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V zásade táto správa má veľmi dobrý cieľ. Snaží sa pomôcť členským, členským štátom v Európskej únii, ktoré boli veľmi tvrdo postihnuté ekonomickou a finančnou krízou prostredníctvom európskeho financovania. Má e, vznešený cieľ znišiť výdavky v európskych rozpočtoch členských štátov, ktoré sú veľmi vysoko zaťažené. Zníženie e, Prahu pre projekty a zjednodušenie procesov všetko pomôže, rovnako ako aj schvalovanie predfinancovania veľkých projektov, aby dokázali rýchlo nabehnúť. E, keď sa pozeráme na nedostatočné čerpanie v 10% v niektorých členských štátoch je to naozaj veľmi zlé. Až teraz sa ekonomika začína spametávať, ale členské štáty by naozaj mali urobiť viac preto, aby opätovne obnovili svoje financie. A zdá sa, že táto správa je veľmi obmedzená, nerieši rôzne iné spôsoby, ako členské štáty môžu opätovne dostať eh, svoje, eh, svoje rozpočty a svoje verejné prostriedky na zodpovedajúce úrovne. A je to pomerne vysokoriziková politika, pretože už veľmi veľa európskych eh, prostriedkov nie je adekvátne vyúčtovaných a máme tu neadekvátne čerpanie týchto prostriedkov, najmä keď hovoríme o tom, ale keď vidíme o tom, ako členské štáty zabezpečujú to, že ich vlastné prostriedky sú lepšie používané. Nemali by sme e, sa pozrieť na ďalšie zneužívanie. Takisto by sme mali zabezpečiť to, že uvoľnenie týchto kritérií nezniží aj, e, nezniží aj e, efektívnosť čerpania a zároveň aj správnosť čerpania týchto prostriedkov. Ja ako aj moji voliči z Velsu nechceme ďalej vidieť ďalšie zneužívanie týchto prostriedkov. Máme pocit, že tieto prostriedky sú viac ako štedré. Zároveň treba povedať, že niektoré z nových členských štátov sú chudobnejšie ako tie ostatní a preto potrebujú osobitnú pomoc. Ale musíme si uvedomiť, že obrovský dlh v Spojenom kráľovstve a zároveň aj veľmi nízky um, príjem na hlavu v mojom regióne Wales, uh, ktoré, ktoré sa teraz objavili počas ekonomickej kríze, pevne verím, že to nebude zabudnuté. Uh, zdá sa, že tu sú isté plány regióny, ktoré majú diskvalifikovať regióny, ako aj Wales, boli doposiaľ zvýhodnené a pevne verím, že do budúcnosti sa opätovne dokážeme kvalifikovať na, na prechodné financovanie. Ďakujem pekne, pani Svinben. A teraz má na slovo, dve minúty slovo pán Kovačev. Nech sa páči. Prvú... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcel by som poblahoželať pánovi Kirilovovi za jeho správu podporujem každý jeden krok, ktorý zabezpečí urýchlenie pravidelného využívania Európskeho fondu Solidarity. Európska únia si nemôže dovoliť, e, aby európsky e, občania, e, aby Európska únia bola voči európskym občanom ako, ako sopka, ktorá na nich vysiela alebo posiela svoj prach. Ehm, ťaž problémy, ktoré tu existujú pri čerpaní európskych štruktúrálnych fondov sú výrazné a preto zjednodušenie ehm, procesu by nemalo nastať len v kontexte ehm, súčasnej krízy, malo to byť už dlhodobejší projekt. Ja si myslím, že to, čo navrhla komisia a potom čo navrhlo aj parlament v rámci poznajúcich návrhov, umožní konečným príjemcom prostriedkov e, lepšie fungovať v súčasnej situácii. Tak by som, to, by som, by som chcel zdôrazniť pozmeňujúci návrh, ktorý by mal viesť k predloženiu lehoty na využitie eurofondov schválených v roku 2007. Týmto by sa zabezpečila možnosť pre, tých kraj, pre tie krajiny, ktoré majú veľmi malú schopnosť čerpať prostriedky, aby mohli využiť prostriedky, ktoré, o ktoré by inak prišli. A takisto musíme apelovať na všetky zúčastnené krajiny alebo všetky krajiny, ktorých sa to týka, aby využili túto e, druhú možnosť takisto si myslím, že aj správa poukazuje, alebo ide správnym smerom aj z hľadiska budúcej politiky súdržnosti. Čo sa týka zjednodušených eh, pravidel, správa je tiež eh, správnym eh, krokom v správnom smere tým, že sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi koordináciou a zároveň aj kontrolou. Takisto by sa tie to nové pravidlá mali zabezpečiť aj vyššiu mieru transparentnosti pre európskych daňových poplatníkov a taktiež členským štátom by mohli byť udelené aj väčšie právomoci alebo právomoci, ktoré sú schopné implementovať tak, aby sa e, situácia v Európskej únii viac zrovnoprávnila. Ďakujem pekne. Na minútu a pol má slovo pán Tabaždy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako Európska únia e, musíme e, naozaj dokázať efektívnejšie čeliť e, výzvam, ktoré prináša. Európska únia bola častokrát kritizovaná za to, že zlyhala pri, e, pri využívaní svojich prostriedkov a svojich mechanizmov na to, aby dokázala efektívne a rýchlo odpovedať novým podmienkam. Ale zdá sa, že Európska únia dokáže odpovedať a dokáže aj efektívne čeliť týmto výzvam a týmto problémom, ktoré ju čakajú. Nerozumiem tým kolegom, ktorí hovoria, že zjednodušenie tohoto procesu je až tak dramatické, že sa nám teraz vymknú z rúk a nebudeme ich vidieť adekvátne kontrolovať. S tým nesúhlasím. Myslím si, že kohezná politika naozaj zahrňa veľmi robustnú, veľmi objemnú eh, schému kontroly a dohľadu a práve preto e, rozmýšľame nad tým, či tu nie je nedostatok solidarity, najmä e, keď hovoríme napríklad o Maďarsku e, krajiny, ako sme napríklad my, tie využívali tieto prostriedky korektne a jednoducho akékoľvek podozrievanie neplatí a nie je odpodstatnené. Naozaj potrebujeme koheznú politiku a som naozaj veľmi rád, že sú, sú medzi nami aj dvaja komisári, ktorí to majú na starosti. Pán Barozo vo svojom prvom dokumente veľmi málo hovoril o koheznej politike, alebo veľmi málo naznačil o tom, kam sa má uberať kohezná politika a pritom um, to sú naozaj veľmi dôležité aspekty komunitárnej politiky a sú rozhodne nevyhnutné preto, aby dokázali prispievať k tvorbe nových pracovných príležitostí a zároveň nám pomáhajú naplňať ciele, ktoré si Európska únia vytýčila napríklad aj v stratégii 2020. Je to rozhodne potreba posilniť koheznú politiku do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpil Matula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne eh, za pozornosť, pán komisár, kolegovia so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré boli na európskej aj na národnej úrovni v boji proti hospodárskej krízi. No už napriek všetkému, čo sa urobilo ešte stále, sa nenastalo veľmi zlepšenie na um, pracovnom trhu a mm, hospodárska kríza veľmi tvrdo zasiahla členské štáty a veľmi ťažko sa hľadajú zdroje financovania. Takže zlepšenie alebo zefektívnenie um, programov z um, koheznej politiky je veľmi dobrá myšlienka, pretože celé to malo pomôcť eh, hospodárstvu prostredníctvom 370 miliard eur eh, v roku 2013. My by sme mali mať eh, možnosť zlepšiť čerpanie alebo urýchliť urýchle urýchliť možnosť poskytovania prostriedkov jednotlivým členským štátom a takisto je veľmi dôležité financovať jednotlivé projekty prostredníctvom rôznych programov. To sú napríklad projekty, ktoré pokrývajú viac v jeden región. Chcel by som poďakovať aj spravodajcovi za celú túto prácu, pretože na toto sme čakali už dlhú dobu, ale takisto to dosť dlho trvalo, kým sa to konečne pripravilo a sú určité riešenia, um, tak, je potrebné určiť určité priority a máme tu dobré programy, ktoré potrebujeme veľmi urýchliť a zjednodušené postupy spôsobia, že sa ľahšie budú môcť prostriedky čerpať v členských štátoch, ktoré majú veľké problémy s čerpaním, ako napríklad Rumunsko a v podstate za posledných 5 dní Sopka e, takisto mala veľmi silný vplyv na hospodárstvo našich e, štátov a to takisto e, bude mať ďalší vplyv na, na situáciu. Takže schopnosť urýchliť peniaze je dôležitá. Um- Ďakujem pekne, teraz má na minútu a pol slovo pani Smolkova, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Na úvod tiež chcem oceniť prácu spravodajcu pána Kirilova. Je veľmi dobré, že s cieľom reagovať na hospodársku krízu sa európske inštitúcie dohodli na zrýchlení procesu financovania regionálnych rozvojových projektov a tiež aby sa zjednodušili pravidlá upravujúce využívanie štrukturálnych fondov. okrem toho sa majú predĺžiť aj lehoty na využitie eurofondov schválených v roku. two thousand ah. Máme problém s tlmočením, takže uh, keby ste mohli ešte raz vystúpiť, lebo nám niekto obsadil kanál, takže môžete, poprosím vás ešte raz.

Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No a posledné vystúpenie v tomto zozname rečníkov, ktorí vystupujú individuálne. Na dve minúty má slovo pani Pascal Žuny. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Dnes eh, všet, myslím si, že jednomyslne, jednomyslne vítame zjednodušenie pravidel pre udelovanie štrukturálnych fondov, teda to je um, správa pána Kirilova, ale ja by som ešte chcela povedať, že proces um, samotné procesy revízie legislatívy sú veľmi dôležité, pretože vlastne celé prepracovanie sa začalo vlastne v roku, 2009 a keď to má pomôcť členským štátom v boji proti hospodárskej kríze, tak to trvalo 6 mesiacov rade, aby sa na tom dohodla. To predsa nie je priateľné. Legislatívny postup popri tom bol neustále upravovaný, pridelovali sa, byli sa teda o kompetencie rada a parlament. A dnes eh, zastupcové, ako zastupca Európskej Európskej únie, ako toto chceme takéto niečo obhajiť pred európskymi občanmi. E, Európsky parlament prevzal vlastne svoju zodpovednosť a snažil sa vychádzať rade čo najviac v ústrety, aby sa to ďalej nepredlžovalo. Ale opätovne musím zopakovať, že som stále veľmi sklamaná, pretože my potrebujeme Európsku úniu, ktorá je schopná rozhodovať rýchlo, aby sa mohlo okamžite účinne zasahovať priamo v teréne. Zjednodušovacie opatrenia, ktoré sa tu navrhujú v boji proti ekonomickej kríze, sú pozitívne, ale ja si myslím, že mohli byť ešte ambicioznejšími, pokiaľ by tie postupy, ktoré sa týkajú programovacieho obdobia 2007 až 2013, neboli také zložité. Rokovania o legislatívnom rámci 2014 2012. by som chcela apelovať na Európsky parlament, aby bol odvážnejším a urobil návrhy, ktoré by zabezpečili väčšiu pružnosť strukturálnych fondov. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prejdeme k bodu Catch the Eye. Máme tu štyroch rečníkov, ktorí sa prihlásili, ktorí zachytili môj pohľad. No a každý z nich má jednu minútu, no a po jednej minúte vypneme mikrofón. Najprv má slovo pán Silvestris, nech sa páči. Áno, a ja sa chcem pridať k tomu a k tým, ktorí chválili túto správu pána Kirilova. Je mi ľúto, že tu dnes nemohol byť, ale mechanizmy pre, pre fondy rozvoja, kohezný fond a štrukturálny fond, tieto sú skutočne dobrým skutkom, tie sú druhým dobrým činom, je to, uh, sú to prostriedky na financovanie opatrení na uh, boju s krízou a zabezpečenie a zabezpečenie zamestnanosti. Ale takisto sa s tým otabujú jedno alibi. Uh, pretože veľmi často sa stáva, že regióny, ktorí si žiadajú tieto prostriedky, nemôžu vždy všetko minúť a vyčerpať, pretože e, sa tu a, a, a proste a oni e, tvrdia, že nemôžu čerpať, lebo e, že vraj sú tu veľmi e, komplikované európske postupy. No som zvedavý, ako sa s tým vyrovnajú teraz. Pán Martinez, ďakujem pekne. Pán Enciu, pardon. Um, ďakujem, e, pán predseda. Uh, my si myslíme, že najdôležitejšie problémy momentálne predstavuje nezamestnanosť, chudoba a zhoršenie pracovnej klímy. V rámci Európskej únie sme sa snažili o nastavenie um, jednotlivých nástrojov, o zlepšenie týchto nástrojov a urýchliť hospodársky rozmach v Európe. Pán spravodajca, pán Kirlov začal veľmi dobrým východiskovým postojom na tejto ceste. Ja vítam jeho správu, podporujem ju a preto budem hlasovať za predložené kritéria, tak pre veľké projekty, ako aj pre lepšie manažovanie a správovanie jednotlivých fondov. Je, sú to návrhy, ktoré idú rovnakým smerom, ako je stratégia 2020 a ktoré sú aj v zmysle eh, lepšieho životného prostredia. Pani Lidovská má slovo. Šanovný panie prevod... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, kolegovia, Moji všetci predrečníci hovorili o tých úžitkoch, ktorý predstavuje politika vzájomnosti, ale chcem počiarknúť, že moja krajina Polska a Veľkopolský región takisto využívajú túto politiku. Ja samozrejme vítam tieto zmeny v nariadení, lepš, teší ma jednoduchší prístup k lepšiemu čerpaniu fondov, lepšie čerpanie fondov v rámci podvieky vzájomnosti, ale aby naša reakcia bola lepšie, je e, stále e, zvyšovanie miery elasticity a flexibilnosti jednotlivých predpisov, ktoré e, sú tu stanovené a toto si predstavím ako ďalší krok k lepšiemu výsledku. Myslím si, že sa musíme stále usilovať, stále musíme bojovať s nadmernou byrokraciou, stále sa musíme starať o to, aby boli predpisy veľmi potrebné e, pre nás boli jednodušené. Ďakujem, pán predseda. Prerušuje pán Karas. Ďakujem, pán predseda. Kohezná politika predstavuje veľmi dôležitý politický nástroj a ponúka možnosť na e, boj s krízou a síce e, v krátkej dobe e, a v krátkej dobe e, prispieť k dlhodobému ekonomickému rozmachu v Európskej únii a v Európe. Čo sa týka koheznej politiky, čo sa týka predávkových platieb a urýchlené lokálne transponovanie už v máji 2010 sa postará o zásadný nárast kúpnej síly a zníšenie výpadkov v súkromnom konzume kohezná politika je zásadným príspevkom pre stratégiu 2020. Ja som nepochopil preto, pán komisár, prečo váš kolega Oli Rehn um, mechanizmus pre nedodržiavanie um, úprav a regulácií a vnútorného trhu, trhu prepojil s inými reguláciami. Pán predseda prerušuje rečníka a hovorí, ako ďalšia bude hovoriť pani Palavra Sanchez-Schmidt. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Za niekoľko týždňov budeme hlasovať o tejto správe. A my všetci veľmi dobre vieme, že to veľmi ponáhľa, že to je veľmi súdne. Aj v rámci koheznej politiky môžeme očakávať konkrétne opatrenia práve v pri boji s e- touto ekonomickou a finančnou krízou. Kolegovia si žiadajú zjednodušenie pri prerozdeľovaní európskych prostriedkov. My tu máme na stole niekoľko opatrení, ktoré by mali kohezný fond stransparentniť, ale e, je dôležité ešte ďalej pracovať na zjednodušení. Správa Kirillov predstavuje prvý krok k, zjednodušenia, a k zjednodušeniu, ale musia nasledovať ďalšie kroky. Keď e, E, že vieme, že e, zmysel a e, vieryhodnosť Európy tu je v hre. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je jedna z najdôležitejších otázok, o ktorej v Európe diskutujeme. Pán myslím si, že to môže predstavovať určitú prestávku, ale môže to byť dôležitý krok. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A zdá sa, že sme ukončili zoznam rečníkov v rámci bodu KHDI. No a teraz má slovo pán komisár, aby reagoval na túto diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán eh, predseda, ďakujem vám, vážené pani poslankyňa a pani poslanci. Myslím si, že to bola veľmi angažovaná diskusia. Ja sa vám všetkým chcem poďakovať, pretože ja som eh, videl, že môžem počítať s vakou podporou pre koheznú politiku a že eh, s, s tým výsledkom, že práve regióny a ľudia v, na, ľuďom v našich regiónoch môže pomôcť. E, pán kolega z Čiech hovoril o jednom príslovi a, a vieme, že len ten, kto pomáha rýchlo, pomáha dvojnásobne. To sa hovorí aj u nás a preto je dôležité, aby sme sa podielali na tejto iniciatíve. A musím povedať, že nerobte si starosti, e, pani e, pani Schröter, že by sme vysadili mechanizmy kontroly, pretože určite tie projekty, ktoré sa týkajú viacerých oblastí, tieto budeme pozerať, tieto budeme kontrolovať v celistvosti a máme určite nástroje a opatrenia tak na lokálnej, ako aj na národnej um, úrovni, ktoré slúžia na kontrolu. A myslím si, že musíme to podriadiť iným pravidlám, ktoré musia byť splnené, čo sa týka verejného obstarávania alebo e, pravidlám o štátnej pomoci. Potom sú to určité určité lehoty, ktoré my ako regionálni politici nemôžeme, e, nemôžeme nezohľadniť je dôležité, aby sme niektoré veci skutočne posudovali veľmi reštriktívne, ale nemôžeme povedať ako by som to vyjadril. Nechceme, nechceme predsa, aby to bolo absolútne voľné, aby si niekto myslel, že sa môžeme teraz posadiť, oprieť sa a pozerať sa a um, pozerať sa na to, ako sa čerpajú prostriedky, ktoré sú uh, k dispozícii. Pán Svinon hovoril veľmi dobre, že predsa nie sú žiadne indície, pretože pokiaľ vieme, aký je rozpočet dostatočne veľký, tak si myslím, pán Svindon, že aj Wales, aj ostatné regióny môže samozrejme naďalej čerpať regionálne prostriedky a ja si nemyslím, že by bolo dobre, keby sme v ťažkých ťažkých eh, časoch mali teraz eh, vyslovať eh, nejaké sankcie pre nečerpanie štruktúrálnych peňazí. Ešte raz vám chcem všetkých, všetkým poďakovať za vašu širokú podporu a chcem tým do toho zahrnúť, do, tejto, do tohto poďakovania zahrnúť aj spolupracovníkov z generálneho riaditeľstva Regio. Ďakujem pekne, pán komisár. Na to, aby sme usaverili tú diskusiu, tak v mene pána spravodajcu predstúpi pani Kalinka Lembach. Nech sa páči. Áno, srdečná vďaka. Ja by som ja chcem povedať, že všetky pochválne slova a e, taký súhrn diskusie s prostredkým pánovi Kirilovovi Ja by som chcela, ja by som dva aspekty. My chceme tie opatrenia a chceme e, zlepšiť a zjednodušiť prístup k prostriedkom, chceme ho stransparentniť. Ja si však ale nemyslím, a tu je aj e, prosba na moju kolegyňu Šröter. Ja nechcem, aby sme Prahovo niektoré členské štáty e, možno obviňovali, že by pre, e, pri predstavovaní európskeho práva nepoužívali a nerešpektovali všetko, čo majú. Ja som e, to medzi riadkami z jej príspevku vyčítala a ja nechcem, aby sme spochybňovali nejaké členské štáty alebo inštitúcie, že by nezabezpečili korektné um, využívanie európskych prostriedkov Pán Svindol, my predsa nechceme dávať almužný almužny chudobným regiónom, ale my jednoducho posilňujeme regióny, aby sa vytvárali nové pracovné miesta, aby sa posilnila kupná sila a my chceme nepriamo um, iniciovať k tomu, aby sa v Európe znovu produkovalo, aby sa predávalo a kupovalo. My chceme posilniť e, vnútorný trh, nie je to len akt všeobecnej solidarity, ale myslím si, že je to dôležité, že pre každého, kto chápe trochu e, širokú spektrálnu ekonómiu alebo aj e, národnú ekonómiu, vie, prečo potrebujeme regionálnu politiku a prečo v krízových časoch je potrebné vytvárať rýchle a efektívne opatrenia aby sme e, znova podporili európsky, e, rozvoj v Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Kalembach. Tým môžeme tento bod programu uzavrieť a platí to podobne ako aj pri ostatných bodoch, ktoré diskutujeme tento týždeň. Hlasovanie